verejnosti, pokiaľ sa budú ešte odohrávať posledné ďalšie prípady, ako tie, ktoré sme spomenuli v našej diskusii. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár Levandovský. A na záver sme ešte prijali žiadosti z vašej strany. Tá, túto časť teda ukončujem. A ďalším bodom nášho programu je téma Azerbajdžánu. Máme tu prípad Ilgara Mamadova. A najprv bude hovoriť minútu pani Geringa de Edenberg. Ďakujem, pani przewodniczący. Biežanci rok miał obyť okresem... Ďakujem, pán predseda. Tento rok mal priniesť veľké zmeny v Azerbajdžane vzhľadom na eh, jesenné voľby, ale znepokojujú nás reakcie na opozíciu a hlavne na eh, o zadržanie Ilgara Mamadova, ktorý eh, pracuje v Rade Európskej školy politických štúdí v Baku. Žiadame azerbajčanské orgány, aby rešpektovali povinnosti vyplývajúce z Európskeho dohovoru, dohovoru o ľudských právach. Aj vzhľadom na to, že v roku 2014 táto krajina bude mať rotujúce predsedníctvo Rady Európy. E, mierový priebeh, e, mierové, e, teda rešpektovanie ľudských práv je podmienkou na to aj fungovania Rady Európy. Odsudzujeme toto nelegálne zadržanie pána Mamadova. Neprebehol spravodlivý súdny proces. Požadujeme jeho okamžité prepustenie, ako aj prepustenie politických väzňov. Azerbajčanské orgány musia a súdne orgány musia zabezpečiť pre všetky spravodlivý súdny proces. Ďakujem. Ďalej, ďakujem ďalej, pán Hefner, minútu a pol. Ďakujem, pán predseda, milé kolegovia, kolegovia a kolegyne. V októbri tohto roka v Azerbajdžáne sa odohrajú voľby po 10 ročiach režimu rodiny Alievových. Syn je predsedom Teraz bola ohlásená kandidatúra Ilgára Mamadova, ktorý je predsedom eh, hnutia Real. A v meste Ismaili v Azerbajdžáne sa konali protesty a Mamadov po týchto protestoch navštívil mesto spoločne s politikmi, novinármi, pozorovateľmi, hovoril tam s účastníkmi a potom bol neskôr zatknutý a obvinili z podnesovania týchto protestov. Teraz je vo vezení a nemôže sa pripravovať na voľby. Takže to je len jeden prípad z mnohých v Azerbajdžane, kde ľudia zmizli alebo boli zatknutí. Nie preto, že sa im niečo preukázalo, dokázalo, ale preto, že sa vyjadrovali politicky ináč, než sa to hodilo režimu. Takže Azerbajdžan má veľký záujem na úzkej spolupráci s Európskou úniou aj nás zaujíma táto spolupráca, ale musíme jasne vyjadriť, že Centrum spolupráca je v rámci východného partnerstva a Centrum asociačnej dohody musí byť rešpektovanie ľudských práv, slobod, demokracia, sloboda tlače, sloboda e, rôznych e, verejných prejavov, pretože bez týchto princípov naša spolupráca nebude možná. Ďakujem, pán kolega Hefna, tak bude hovoriť pani kolegyňa Šáke. Ďakujem pekne, pán komisár, pán predseda, kolegovia. Azerbajdžan musí rešpektovať ľudské práva a právny štát v kontexte východného partnerstva a jeho členstvo v Rade v Európy a OBSE. Tieto dohody e, nesmú zostať iba na papieri, musia sa odzrkadliť aj v činoch politické procesy, represia občianskej spoločnosti a médií musí prestať hlavne k Ilmar. Mamadev musí byť e, prepustený, zastrašovanie novinárov, e, pokutovanie demonstrátov alebo zakazovanie demonstrácie. Toto je neprípustné Vyzývam predsedu Barosa, aby e, mal za prioritu média a ľudské práva, keď sa stretne s prezidentom Azerbajdžanu. Naše hospodárske a energetické záujmy nesmia, nesmú zatieniť dôležitosť ľudských práv ľudia v Azerbajdžane vzhliadajú k EÚ ako komunitu hodnot a musia mať na to dôvod. Nesmieme sa im otočiť, eh, otoč, otočiť týmto ľuďom chrbtom, keď sa porušujú ich základné práva. Ďakujem, kolegyňa Šáke. A teraz bude hovoriť minútu pán kolega Cabrnoch. Vážený, pane predsed... Vážený pán predsedajúci, vopred by som požiadal aby od mojho mena bola vymazaná poznámka autor, pretože ja som sa nepodielal na tomto návrhu. Podporujem, aby sme v uznesení vyzvali azerbajdžanskú vládu, aby zabezpečila rýchle a nezávislé a spravodlivé posúdenie prípadu pána Mamadova a jeho okamžité prepustenie z väzby, ak neexistujú žiadne zákonné dôvody. E, treba umožniť kandidátovi do prezidentských volieb nielen, aby sa ich zúčastnil, ale aj predvolebnej kampane. V opačnom prípade je dôveryhodnosť takýchto volieb otrasená. Nepokladám za vhodné, aby sme pri, pri prejednávaní tohto e, prípadu v naliehavom postupe príjmali uznesenia, ktoré sa vzťahujú k témam, ktoré priamo nesúvisia s Mamadovom otázky slobody, mass médií, činnosť NGOčiek, slobodné voľby, ľudské práva, fungovanie kancelárie OECD a ďalšie sú plným právom e, predmetom e, rokovania gestorského výboru, ale na takýchto rokovaniach sme svedkami nezáujmu e, poslancov Európskeho parlamentu. Ďakujem kolega Cabrnoch. A teraz minútu a pol bude hovoriť kolegyňa Veržia. Lebo ešte modrá karta, pán kolega Poselt. Áno, pán predseda. Chcel by som sa pýtať kolegu, či sa dokáže predstaviť, si dokáže predstaviť, ako máme e, situáciu. Pred rokom 89 sme sa zasadzovali za dodržiavanie ľudských práv v Polsku a v iných štátoch za železnou oponou a oni nám povedali, nie, nerobte to, radšej sa spolehnite na tajnú diplomáciu. A vtedy ste to neurobili a nerozumiem, prečo by sme to mali robiť aj teraz. No, no, Pán kolega Cabrno, chcete k tomu niečo povedať? SPD. V žiadnom prípade... V žiadnom prípade nehovorím, že by sme nemali ľudské práva obhajovať a presadzovať. Len sa pozastavujem nad tým, ako predseda delegácie som e, koncom apríla musel zrušiť naše rokovanie v Baku a to preto, že žiadny z poslancov Európskeho parlamentu okrem jednej jedinej kolegyne neboli ochotní cestovať do Baku a o ľudských právach rokovať. Delegáciu sme odložili rok, predtým sme mali stretnutie s poslancami parlamentu v Bruseli a ani jeden e, z poslancov sa na toto rokovanie nedostavil. To sú fóra, kde máme takéto otázky prejednávať. Nie v prípade konkrétnom, e, v prípade, že bol uväznený človek, hoci s jeho uväznením nesúhlasím. Ďakujem kolega Cabrnoch. Myslím si, sa tu niečo trochu technicky pokazilo. Nemecké tlmočenie bolo na kanáli 2, ešte sa musíme na to technicky pozrieť. Teraz eh, odozdávam slovo pani kolegyne Thun Hohenstein na minútu. Alebo prepačte, ospravedlňujem sa. Pani kolegyňa Veržia, už som si odškrtol, takže ešte vy, minútu a pol. Pán predsedajúci, je zaujímavé, E, že sa e, hovorí, že pán Cabrnoch nie je autorom uznesenia, jeho politická skupina. Dobre, ale nebudem strácať môj rečnícky čas. Pred rokom stovky osôb na uliciach žiadali demokratické reformy. Azerbajčanská vláda reagovala represáliami, uvrhla do vezenia predstaviteľov opozície, Prenasledovanie NGOčiek, mass médií a tak ďalej sa zintenzívnilo. Keď sa proti autokratickému prezidentovi postavili ľudia, tak boli tiež uväznení, takže správne sa staviame proti policejnému násiliu v Turecku, ale aj pred mesiacom azerbajdžanské orgány tiež použili slzotvorný plyn a e, gumové projektily proti protestantom. Piatýkrát hovoríme o situácii v Azerbajdžane od roku 2009. Máme dohody o partnerstve s touto krajinou od roku 89. Rokujeme s nimi o asociačnej dohode. No, vy rokujete Akú bilanciu môžeme z tohto partnerstva uzavrieť? Aký tlak vyvíjame na túto krajinu, aby aspoň minimálna demokracia tam kráľovala? Aké sú naše požiadavky? Kedy sa konečne poučíme z chyb z minulosti? rovnoké e, rokovanie o asociačných dohodách prebohol s Tuniskom Benaliho. Rokovanie o asociačných dohodách s touto krajinou nemajú význam. Pán e, Levandovský, odpovedajte prosím na túto otázku. Ďakujem kolegyňa Veržia. A teraz bude hovoriť pani kolegyňa Thun und Hohenstein minútu. Bardzo ďakujem, pani prevodničonci. E, ďakujem, pán predsedajúci. Uväzniť predstaviteľov opozície, mučiť ich, mučiť a potláčať osoby, ktoré by dokonca mohli vykonávať prezidentskú funkciu. To je skutočný škandál, hlavne v krajine, kde musíme zdôrazniť, že aj krajina, ktorá sa snaží preukázať, že má demokratické inštitúcie, pretože v konečnom dôsledku Azerbajčan je členom Rady Európy. V roku 2014 bude mať rotujúce predsedníctvo bude vo východnom partnerstve. Prebiehajú rokovania medzi EÚ a Azerbajdžanom o asociácii a partnerstve a potom za mrežami je opozícia politickí väzni a sú mučení. Ďakujem všetkým kolegom, ktorí žiadali silnejšie uznesenie, oveľa rozhodnejšie za obranu Ilgara Mamadova. Všetci podporujeme túto požiadavku. Ďakujem kolegyňa Tunun Hohenstein. Takže teraz by hovorili rečníci v mene politických skupín. práve bude hovoriť pani Makovej minútu. Ďakujem, pán predseda. Ja odsudzujem zatknutie Ilgara Mamadova 4. februára po mierových protestoch pretože neboli menované žiadne dôvody za jeho uväznenia. Boli proti nemu prednesené krivé obvinenia, je obvinený z nejakých násilných činov. Protesty boli ale mierumilovné. A iste každý má právo na to, aby kritizoval svoju vládu. A irónia je tá, že Ilgar Mamadov sa dokonca ani nezúčastnil osobne na týchto protestoch. A pravda je taká, že Ilgar Mamadov bol uväznený, jeho práva boli porušené. A niečo podobné sa deje aj v Turecku a aj v Rusku. Musíme bojovať, kde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 podpísal Európsky dohovor o ľudských právach bez toho, že by sa riešili problémy politických väzňov. Neexistuje tu sloboda tlače. Prístup k internetu je obmedzený, obmedzené sú aj mimovládne organizácie, sloboda zhromažďovania, Vyzývame azerbajdžanské orgány, aby umožnili médiám a novinárom pracovať e, bezpečne. E, neobmedzený prístup k internetu je kľúčový pre, e, pre demokraciu a ľudské práva. Je to kľúčové pre vzťahy medzi EÚ a Azerbajdžánom. Brať do úvahy slobodu prejavu, slobodu zhromažďovania a združovania, Predseda Barroso by o týchto veciach mal hovoriť, keď azerbajdžanský prezident navštíví Brusel. Ďakujem. A teraz... Kolega Czarnecki, minútu. Pani i panowie, mm, e, ja policzyłem... Vážený pán predseda, dámy a páni, je nás tu 32 na tejto pôde teraz tu. Poprosil by som pani Thun Hohenstein, aby netvrdila, že vie, pozná názory všetkých tých, ktorí tu nie sú. To nie je možné. Títo kolegovia majú na to pádne dôvody, že nie sú prítomní a tí, ktorí sú prítomní, by nemali predstierať pred eh, daňovými poplatníkmi, že je nás tu 750, je nás tu iba 32. Pani Veržia eh, z ľavicovej frakcie by nemala kritizovať moju frakciu a pána Cabrnocha, pani Veržia a jej frakcia eh, hovorila Mnoho jazyčne o ľudských právach v našej krajine. Máme tu modrú kartu zo strany pána Hefnera. Pán Černecký, ostante tu ešte a prosím odpovedajte na otázku pána Hefnera. Pán He- Černecký, ja chápem, že po svojom príspevku chcete hneď odísť, ale pokiaľ mi dáte tú možnosť, predtým, než sa budete venovať iným aktivitám, tak odpovedzte mi na krátku otázku. Ja som nepochopil váš prejav. A pokiaľ som správne pochopil, tak ho, hovoríte, že nechápete demokratické pravidlá v parlamente, pretože tí, ktorí tu sedia, sú poslancami. A pokiaľ rokuje parlament, tak je to parlament nezávisle od toho, koľko tu sedí ľudí. Takže prosím, e, nenapadajte osobne ľudí, predovšetkým tých, ktorí tu robia túto náročnú prácu. A starajú sa nie o svoje vlastné záležitosti, ale o problémy ľudí z iných krajín. Pán kolega Čarnecký, pani kolegyňa Veržia sa chce pýtať tiež. Takže môžete, kolegyňa? Neviem, či je to modrá otázka alebo osobná otázka, len som si dovolila zareagovať na slova nášho kolega, ktorý sa prekvapoval, že je autor, ale keď figuruje ako autor, tak to uh, nemôže útočiť e, na služby parlamentu a jeho politickej strane. Najprv si pozametajte pred vlastnými dverami, rešpektujme jedni druhých a budeme spolupracovať. Pán kolega Čarnecký. E, dziękuję bardzo. Mam wrażenie, że pan poseł Hefner... Ďakujem. Takže mne sa zdá, že pán Hefner možno umyselne nechcel chápať to, čo som povedal. Ja som povedal, že by sme mali rešpektovať tých 32 poslancov, ktorí tu sedia a je nevhodné hovoriť o tých členoch, ktorí z akéhokoľvek dôvodu tu nie sú v tejto chvíli s nami. Ja si myslím, že musíte trochu sympatizovať aj s tým, čo som povedal. Pani Veržia, ja som hovoril o tom, čo povedali ľudia z vašej frakcie v iných diskusiách. Ďakujem. Pán kolega Čarnecký. A teraz bude hovoriť pán kolega Ciobro minútu a pol. Ďakujem Eh, Ďakujem, pán predsedajúci. Azerbajdžan je dôležitým partnerom EÚ, pokiaľ ide o diverzifikáciu dodávok plynu, pokiaľ ide o plynovod Nabuko. A keď sa zrealizujú tieto práce, tak bude zohrávať veľmi dôležitú úlohu pre energetickú bezpečnosť krajín EÚ. Musíme vyvinúť maximálne úsilie, aby vzťahy s touto krajinou boli pozitívne aby sme boli čím viacej nezávislí v Rusku a aby došlo k demokratizácii v tejto krajine. Ale tu je problém, pretože existujú usíke na určité nádeje, pokiaľ ide o rešpektovanie ľudských práv, ale pred voľbami oča- zdá sa, že tieto očakávania sa nesplnia, pretože ľudské občianské práva to sú podmienky na dobré vzťahy s ostatnými krajinami. Bohužiaľ, zadržanie e, pred oktobrovými prezidentskými voľbami prezidentského kandidáta. To je veľmi negatívny signál, pokiaľ ide o rešpektovanie demokratických štandardov zo strany prezidenta mm, Lieva a azerbajčanských orgánov musíme zareagovať a preto je e, dôležitá dnešná rozprava, aby bolo počuť náš hlas a dúfajme, že náš hlas sa dostane k tomu, komu je e, venovaný a že bude mať očakávané dôsledky rešpektovanie ľudských práv. Musíme tiež dodať, že Azerbajdžan e, nemôže mm, nejakým spôsobom byť pod, pod Ruskom. Ďakujem. A teraz e, ako prvý v mene PP, pán Kelly. Yes, Ďakujem, pán predseda. Rusko, Azerbajdžan majú veľa spoločného, zvlášť eh, v oblasti porušovania slobody tlače, slobody slova a eh, obmedzovania opozície a teda v tých ďalších voľbách, ktoré čakajú Azerbajdžan v októbri, eh, je veľkým sklamaním, ako sa k týmto témam pristupuje a Igmar Mamadov je typický príklad. Je vo väzení, bez toho, že by boli voči nemu znesené obvinenia. Dvakrát bol odložený jeho proces. Zrejme bude prepustený, keď sa skončia voľby a toto nie je priateľné. Musíme využiť všetky prostriedky a čo máme k dispozícii, aby bol prepustený čo najskôr aby sa mohli e, zorganizovať riadne voľby. Podľa mňa toto je kľúčové v tomto momente. Ďakujeme, kolega Kelly. A teraz kolegyňa Kretu. Minútu, prosím. Ďakujem, súhlasím s tými, ktorí nesúhlasia so spôsobom, akým Azerbajdžane sa riešia e, otázky zásadné pre Európsku úniu. Čo sa deje je v skutočnosti skutočne s veľkým sklamaním, zvlášť preto, že Azerbajdžan bude e, predsedať Rade Európy v roku 2014. E, Ilgara Mamedov, prezidentský kandidát, je prenasledovaný. Toto je znak zhoršovania ľudských práv v Azerbajdžane. Azerbajdžan by mal zorganizovať demokratické voľby, rešpektovať opozíciu a nemal by postihovať činnosť na internete. Vyzývam komisára predsedu komisie Barosa, aby sa zabezpečilo to, že sa budú ľudské práva rešpektovať aj v iných krajinách a to by malo byť komunikované smerom azerbajdžanskej vláde a prezidentovi. Ďakujem kolegyňa Krecu. A teraz bude hovoriť kolega Migalský minútu. Ďakujem, pán predsedajúci, pani komisár. Ďakujem, pán predsedajúci, pán komisár. Vážení poslanci, Azerbajčan zohráva významnú úlohu v regióne, a je tiež veľmi dôležitý obchodný partner pre EÚ. Dúfajme, že bude ešte dôležitejší, pokiaľ ide o diverzifikáciu energetických zdrojov, ale to neznamená, že máme privierať oči v otázke ľudských práv v Azerbajdžane. Žiadame rešpektovanie ľudských práv tzv. ruského partnera, tak to isté musíme očakávať aj od skutočného partnera, ako je Azerbajdžan. A z tohto dôvodu vás žiadam, aby ste zle neinterpretovali to, čo povedal kolega Cabrno, ktorý je šéfom delegácie pre tento región. Veľmi jasne povedal to, čo povedal. Ak niekto niečo kritizoval, tak kritizoval nás, našich europoslancov, pretože jeho delegácia nemôže pracovať, nemôže sa stretávať pretože neprichádzajú kolegovia. E, naša politická skupina má k tomu veľmi jasné stanovisko a je vyjadrené v uznesení. Dobre, a teraz ideme ku Catch the Eye. Chcel by som vás požiadať, mám tu štyroch prihlásených do diskusie, máme len, alebo 5 ľudí prihlásených do diskusie, máme dve minúty. Prosím, zoberiem vás všetkých, ale hovorte každú minútu. Prvá pani kolegyňa Isaja. miest. Ďakujem, pán predseda. Mamado je opozičný politik, ktorý bol, ktorý kritizoval vládu za obmedzovanie ľudských práv už dlho a už mu niekoľkokrát hrozili. Aj predtým vo februári bol zatknutý po pokojných demonstráciách a teraz stojí pred vyfabrikovanými obvineniami. A Human Rights Watch vyzvala azerbajdžanskú vládu, aby predstavila obvinenia Mamadova. Toto je dôležité v súvislosti s predsedníctvom Azerbajdžanu, predsedníctvom Rady Európy pretože Azerbajdžan nemôže viesť kľúčovú organizáciu na držovanie ľudských práv za takýchto podmienok. Ďakujem. Kolegyňa Isaja a teraz pani kolegyňa Ojuland. Ďakujem, pán predseda. Ako strategický partner pre Európsku úniu Azerbajdžan vie, sa snaží o ten správny ekonomický model. Mohli by sme si predstavovať, myslieť, že naši azerbajdžanskí partnery ehm, budú očakávať vyváženejší postoj EÚ a toto uznesenie jasne podporuje prebiehajúce rokovania o asociačnej dohode a zároveň samozrejme toto uznesenie nám pripomína našim priateľom, že sú členmi Rady Európy so všetkými záväzkami k demokracii, právnemu štátu a ľudským právam. Chcem e, vyzvať k otvorenému dialogu s, s Azerbajdžanom a, a e, mali by sme prispieť k zblíženiu EU a Azerbajdžanu. Ďakujem. Ďakujeme kolegyňa Ojuland a teraz kolega Kurský. Yeah som... Ďakujem, pán predsedajúci. Som naozaj prekvapený, pretože si myslím, že naša rozpráva nie je propočná. Atakujeme Azerbajdžan a v prvej rozprave o Rusku som, mala taký, som mal trochu opačný pocit. Keď hovoríme o Rusku, tak by sme mali mať viacej nástrojov na rešpektovanie ľudských práv. Napríklad v Lisabonskej zmluve je zakotvený princíp energetickej solidarity, ale najväčšia krajina EÚ, Nemecko, e, porušuje tento princíp energetickej solidarity a, a, a muselo sa zaplatiť oveľa viacej, aby sa postavil Nord Stream cez Balt. Tak, a musia za to prajeť členské štáty EÚ, aj Polsko. Aj o tom by sme mali e, diskutovať o katastrofe v Smolensku, o Politkovskej, o Chodorkovskom. Nemôžeme mať spoločné záujmy s krajinou, ktorá flagrantne porušuje ľudské práva. Ďakujem kolega Kurský. Ďalej pani kolegyňa Korhola. Azerbaidžan on itse sitoutunut useiden eurooppalaisten ja kansainvälisten ihmisoikeuksien. Azerbajdžan sa zaviazal k tomu, že bude rešpektovať ľudské práva. Okrem toho plánuje prevziať rotujúce predsedníctvo Rady Európy v roku 2014. Opozičný líder Mamadov jeho a jeho zatknutie pred oktobrovými prezidentskými voľbami, to všetko vyzerá ako politický krok. A my chceme vyzvať azerbajdžanské úrady, aby prepustili Mamadova a aby mu dali príležitosť na spravodlivý proces. Tak ako v minulých uzneseniach v súvislosti s Azerbajdžánom sme hovorili o slobode médií, tak by nemalo, nemali prebiehať žiadne takéto akcie namierané proti opozícii. A Európska služba ESVČ by mala robiť maximum, čo dokáže na dodržiavanie ľudských práv. Ďakujem pani kolegyňa Korhola, ďalej pani kolegyňa Hidnok. Panie przewodniczący, panie komisarzu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán komisár, dnes hovoríme o Azerbajdžane. Je to krajina, ktorá má európske ašpirácie, ale sú tam prenasledovaní ľudia, ktorí majú iné politické názory. Dnes hovoríme o prípade Ilgara um, Ahmadová, ktorý bol aj prezidentským kandidátom, bol zadržaný, uväznený, ako keby to bol nejaký zločinec, nejaký vrah. V skutočnosti je to opozičný politik. E, zadržanie Mahmadova, ktorý je známy svojimi demokratickými aktivitami, tak to vyvolalo veľké znepokojenie nielen v krajine, ale v celom svete, aj tu v EÚ Začiatkom mája Európska rada požiadala azerbajďanské orgány, aby oslobodili všetkých politických väzňov, ale žiaľ, až doteraz sa nestalo nič. A to je polutovania hodné, hlavne preto, že budúci rok táto krajina bude mať rotujúce predsedníctvo Rady Európy. Ďakujem, kolegyňa Hübman. Tak týmto sme ukončili čas Catch the Eye. A na záver bude ešte hovoriť pán komisár Levandovský za komisiu. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, Obraciam sa na vás v mene vysokej predstaviteľky Katrina Štanovej. Chcem poďakovať poslancom za zaujímavú diskusiu. Všetko som si starostlivo poznamenal. Prípad pána Mamedova je vážnym prípadom, zaslúži si našu reakciu kvôli tomu, ako sa to mm, zrealizovalo a potom preto, lebo to je dôležitý zásah do slobod politickej opozície. Máme obavy ohľadom izolácie alebo samotky e, pána Medova. Eh, počas ktorej nemohol príjmať návštevy ani eh, stravu a je jasné, že jeho pokračujúce väznenie znižuje jeho šance byť kandidátom a byť eh, nomino- nominantom svojej politickej strany do vo- prezidentských volieb. A uistujem vás, že vysoká predstaviteľka Eštonová a aj komisár Füle sledujú pozorne politický vývoj v tejto krajine a na stretnutiach s lídrami Azerbajdžanu a v politických vyhláseniach boli takéto dve o nezávislom e, a objektívnom vyšetrovaní, o, prvom, o plnom rešpektovaní ľudských práv, že nie sú ticho ohľadom tejto veci. To je v súlade s konceptom hlbokej demokracie v našom priestore Európy ktorá nehovorí alebo nezaoberá sa iba technickými aspektami, ale aj zásadnými slobodami politikov a občanov zasahovať do politického diania, vrátania elektronických médií, internetu a tak ďalej. To sa týka, a je to podobné ako predošla téma eh, ohľadom Ruska. Justičný systém a spôsob, akým eh, operuje, sa netýka iba prípadu pána Mamedova, ale je to súčasť nášho dialogu s Azerbajdžanom. Ako to už bolo spomenuté, je to partner, eh, pri ktorom ide oveľa ale taký zrelý vzťah by mal umožniť um, slobodný dialog a toto potrebujeme, um, taký slobodný dialog. Tu sú dôležité otázky o napríklad e, justičná činnosť, legislatíva, sloboda zhromažďovania sa, elektronická legislatíva. Uh, Mm, o tom budeme hovoriť, ale musím vás uistiť, že to, čo sa deje v Azerbajdžane, sa úzko sleduje a európska delegácia, vedúci delegácie bol, mm, sa stretol s pánom Amedovom v apríli a delegácia má blízke kontakty s jeho rodinou a právnikmi. Netýka sa to len tohto človeka, ale aj ostatných zadržaných, vrátane pána Tofika Jakublu ktorý je takisto predbežne zadržaný. Ústujem vás, že e, Európska delegácia Baku navštívila pána Jakubla e, v, vo vezení na začiatku tohto týždňa, tak ako je to v prípade Mamedova. Aj tu úzko sledujeme a zasahujeme vo všetkých relevantných prípadoch a podrobne sledujeme vývoj v Azerbajdžane. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega, komisa, pán komisár Levandovský. Tým pádom sme ukončili diskusiu. Boli, bolo za nich 6 e, žiadostí, ktoré budeme hovoriť v rámci budúcej diskusie. No a na záver tu máme